Dear colleagues, um, we're going to, we're going to make a start. Kolegovia, začali by sme, ak súhlasíte. Máme naplánované hlasovanie i hneď po tomto bode. Nechcel by som oberať účastníkov o čas, keďže ide o takú významnú tému. Teda navrhujem, aby sme začali. Ide o správu Michaela Flahertyho, ktorý zastupuje agentúru pre základné práva. Bude nám prezentovať činnosť agentúry. Je nám potešením privítať ho tu medzi nami približí nám výročný pracovný program agentúry a tiež priority agentúry na tento rok. Ako kolegovia viete, iste, ale predsa len by som to možno pripomenul, keďže sa to vysiela. Agentúra pre základné práva vznikla na to, aby presadzovala e, pomoc a podporu, ktorá súvisí so základnými právami v rámci legislatívy Európskej únie. Je to jedna z najvýznamnejších agentúr únie. Tiež by som raz spomenul, že som absolvoval veľmi úspešné stretnutie sídle agentúry FRA. Nedávno chcel by som sa týmto Michaelovi a všetkým spolupracovníkom agentúry poďakovať za prijatie. Tiež sa chcem poďakovať sekretariátu nášho výboru. Máme úzkú spoluprácu aj v praktických dimenziách. Chcem sa týmto ešte raz poďakovať Michaelovi. Verím, že budeme aj naďalej úzko spolupracovať. Chcel by som ešte zúrazniť v kontexte tejto návštevy otázku individuálnej pomoci agentúry FRA poslancom. Toto bola veľká téma, o ktorej sa hovorilo. Mnoho ďalších strategických e, a štruktúrálnych otázok sa tiež prejednávalo, ako aj politické témy, legislatívne témy. Aj k tomu sa celkom iste Michael vyjadrí. Tiež by som chcel hlásiť, že sme obdržali nezávislé externé hodnotenie činnosti agentúry podľa článku 31 nariadenia o agentúre FRA a to je k dispozícii na stránke nášho výboru. Bez ďalšieho zdržania teda chcem požiadať Michaela, aby nám predniesol svoju prezentáciu a dávam mu týmto slovo, aby nám približil pracovný program agentúry na tento rok. Dávame mu zhruba 15 minút a potom bude priestor na krátke kolo otázok a odpovedí. Nech sa ti páči, Michael. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám aj poslancom za pozvanie. Chcel by som sa vám osobne tiež poďakovať za to, že ste strávili s nami celý deň. Bolo to pre nás veľmi cenné stretnutie. Tiež sme vďaka tomu lepšie pochopili priority vášho výboru, aby sme vám mohli viac pomáhať a podporovať vás vo vašej práci. Vážení poslanci, ja sa nepozerám e, do tohto roka s príliš veľkým optimizmom vzhľadom na situáciu, v oblasti ľudských práv. E, minulý rok bol veľkou výzvou a tento rok nie je v ničom iný. Naďalej vidíme, e, že dochádza k výraznému porušovaniu ľudských práv. Taktiež sa o mnohí lídry obracajú chrbtom k svojim záväzkom a tiež e, chýba presvedčenie taktiež v našej populácii, že ľudské práva sa týkajú priamo ich a že na nich záleží Takéto tendencie si vyžadujú eh, rázne zasiahnutie a to od všetkých nás. Teším sa na to, že Európsky parlament bude v tomto smere hnacím motorom. Agentúra pre základné práva bude naďalej vás podporovať vo vašej práci v oblasti legislatívy a taktiež, aby sa posilnili základné práva v Únii. Čo sa týka rámca našej spolupráce s vami a ostatnými inštitúciami, eh, naša riadiaca Rada prijala strategický plán v decembri minulého roka, kde zohľadňujeme viacročný finančný rámec, tematický rámec, ktorý bol odsúhlasený na úrovni inštitúcií a tiež zohľadňujeme externé hodnotenie, ktoré spomenul práve pán predseda. Ten 5-ročný plán sa každý rok pretavuje do konkrétnych eh, plánov ročnej činnosti. Plán na tento rok zahrňa zhruba 45 e, konkrétnych projektov. V tom krátkom čase, ktorý som dostal k dispozícii, by som rád vypichol niektoré z týchto projektov, ktoré sú možno pre váš výbor zaujímavé. Poprvé, pred niekoľkými týždňami sme zverejnili správu, ktorá sa vypracovala rok. Tá sa týka situácie v občianskej spoločnosti, teda respektíve ide o priestor pre občianskú spoločnosť v EÚ. Vidíme e, tlaky vo všetkých členských štátoch a tiež e, e, vidíme, že tlak na občianskú spoločnosť e, sa vyvíja znútra aj zvonku únie. Začali sme sa venovať tejto činnosti na základe nariadenia, ktoré nás zavezuje v spolupráce s občianskou spoločnosťou, s mimovládkami a preto máme horizontálnu zodpovednosť preverovať stav a fungovanie občianskej spoločnosti v oblasti ľudských práv a základných práv vo všetkých členských štátoch e, sme zaznamenali rôzne druhy tlakov, regulačné tlaky, finančné tlaky, ďalej otázky prístupu k rozhodovaciemu procesu a tiež žiaľ v niektorých prípadoch aj dochádza k priamým hrozbám ľuďom a majetku. Tiež nás teší, že sme e, zistili aj pozitívne príklady v niektorých členských štátoch, aj tie je za spomenutie. Táto správa končí so súborom odporúčaní v oblasti prístupu k financovaniu, ďalej v tom, ako by mali vzniknúť kapacity na úrovni EÚ, aby sa mohli naďalej sledovať tlaky v občianskej spoločnosti, k ktorým dochádza. Budeme v tomto procese pokračovať aj v tomto roku. Ďalšia oblasť, ktorú by som rád spomenul, sa týka nášho výskumu v oblasti základných práv v zmysle toho, ako sa využívajú rozsiahle IT e, systémy v EÚ. To zahrňa 9 rozpracovaných legislatívnych tém a na základe tohto úsilia sme už predložili tri správne stanoviská v Európskom parlamentu. Celkové zistenia tohto projektu sa zverejnia 28. marca. Chcel by som teraz stručne spomenúť niektoré hlavné výhrady k základným právam, ktoré sme zistili v v posledných dvoch rokoch. Predovšetkým sa to týka dátových subjektov toho, že si neuvedomujú, aké sú ich práva dostatočne, z hľadiska zhromaždených údajov o ich činnosti a tiež v druhom rade nás nepokojuje aj presnosť dát a to nás znepokojuje, pretože akákoľvek chyba v systéme môže spôsobiť dosť závažné porušenia základných práv a ľudských práv. Ďalej to súvisí s ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s tým, že osoby, ktorých dáta sa spracovajú, majú právo požiadať o vymazanie týchto dát e, zo systému a to natrvalo e, ďalej. E, čo sa týka interoperability týchto rozsiahlých systémov, tu sme už e, zverejnili, vydali komplexnú správu, ktorá sa týka našej účasti na e, expertnej skupine na vysokej rovni v rámci komisie. Táto správa v podstate e, konštatuje to isté, čo som teraz naznačil. Uvádza aj ďalšie závery, najmä v kontexte interoperability sa zameriava na dôležitosť dodržiavania zásady obmedzenia účelu Tiež sme zase zistení skonštatovali, že interoperabilita nie je len zložitá z oblasti z ohľadu ľudských práv, ale tiež môže priniesť veľmi pozitívne výsledky, napríklad e, čo sa týka hľadania nezvestných detí. Už e, teraz e, sa aj váš výbor zaoberá návrhmi, ktoré súvisia s interoperabilitou. Veríme, že naše výsledky budú relevantné pre vašu prácu. Chcel by som však zvorazniť, že niektoré návrhy, ktoré sú v na, teda niektoré aspekty, ktoré sú v eh, návrhu, ktorým sa zaoberáte, neboli prejednané. Najmä mám na mysli návrh, ktorý sa týka detektorov viacnásobnej identity a taktiež eh, repozitárov spoločnej, spoločných druhov identity. Privítali by sme, ak by parlament požiadal Pravnecár stanovisko e, agentúry k tejto otázke, k interoperability a veľmi ochotne by sme takéto stanovisko vypracovali. Tiež by sme chceli výboru navrhnúť, že ak vás to zaujíma, tiež by sme vám veľmi radi predložili v podrobnejšej forme zistenia nášho výskumu v biometrických aspektoch ďalej tretia téma našej práce v rámci hotspotov tu sme um, úzko angažovaní v tejto oblasti, v tomto kontexte už dva roky, viac ako dva roky. Pred niekoľkými týždňami sme podpísali nové memorandum o porozumení s gréckou vládou, aby sme e, ešte predlžili našu prácu v tomto smere o ďalší rok. Na čo konkrétne sa zameriame? Napríklad v Taliansku úzko spolupracujeme v procese revízie e, postupov, ktoré sa týkajú prevádzky týchto hotspotov. Chceme, aby sa viac zohľadňovali aspekty ľudských práv a základných práv, najmä čo sa týka ochrany detí. Tiež chceme poskytovať a poskytujeme podporu talianskej vláde v procese revízie e, svojich pravidiel poručníctva. Ďalej, čo sa týka Grécka, e, tu sa aktuálne venujeme otázke e, sexuálneho rodového násilia. Konkrétne analizujeme kapacity, ktoré sú vytvorené na to, aby sa riešil tento vážny problém v hotspotoch na greckých ostrovoch. Vo všeobecnosti, čo sa týka eh, našej práce v hotspotoch, nedávno sme sa dostali k, dôroč, dvo, k druhému výročiu e, nášho výkazníctva. Každý mesiac e, zverejňujeme podrobné dáta o situácii nielen v hotspotoch, ale v 14 najzasiahnutejších členských štátoch. A v tejto súhrnej správe, ktorú sme zverejnili pred niekoľkými týždňami, pomenúvame 5 konkrétnych oblastí, ktoré sú trvalo problémové v všetkých 14 členských štátoch. Predovšetkým sme zaznamenali eh, pretrvajúce zložitosti a eh, ťažkosti, čo sa týka udelovania azylu, eh, teda konkrétne znamená, že sú nižšie možnosti dostať sa k azylu oproti predkladajúcim rokom a ďalej, keď je získaný prístup k azylovému konaniu v niektorých členských štátoch, ešte stále to trvá príliš dlho, celé toto konanie. A často ide o dosť problémové konanie, najmä čo sa týka práva odvolať sa. Ďalej, po tretie, ešte vidíme e, ďalej sa zhoršujúce, znepokojujúce podmienky prijímania migrantov, to ma znepokojuje najmä v týchto mesiacoch, v zimných mesiacoch, keď hovoríme o takých základných mesiac, veciach, ako je strecha nad hlavou, e, neplatí to všade, ale e, žiaľ na mnohých miestach je to problém. Ďalej po štvrté, otázka ochrany detí, aj toto je veľkým znepokojením, tak ako aj v posledných dvoch rokoch. A v neposlednom rade nás znepokojuje, že sa stále viac zadržiavajú migranti vrátane detí v migračných e, konaniach. A toto zadržiavanie samozrejme by sa malo využiť len ako možnosť E, v poslednom rade, potom, čo sa vyčerpajú všetky ostatné možnosti k dispozícii, veľmi radi by sme e, diskutovali s vami o mnoho podrobnejšie o otázkach základných práv e, v kontexte migračnej situácie, nie len v rámci hospodov, ale vo všeobecnosti. Teraz by som sa rád vyjadril k ďalšej téme, základné práva Rómov. Chystáme sa zverejní tento roku dve významné publikácie. Poprvé, to už bude v apríli, už máme vypracovaný návrh, to bude správa o trendoch proti cigánskych postojov v Únii v období 2011 až 2016. Vychádza to z eh, časového rámca Midasu. Budeme sa zameriavať na diskrimináciu, ďalej rôzne iné proticigánske postoje v tomto období. A ďalej, po druhé, domnievame sa, že je dôležité tiež e, aj rodovo rozlišovať e, v súvislosti našej práce, preto v septembri chceme zverejniť správu o konkrétnych skúsenostiach e, v oblasti diskriminácie rómskych žien a žien migrantiek. Myslím si, myslíme si, že to významne prispieje k nášmu lepšiemu pochopeniu skúseností Rómiek rómskych žien oproti rómskym mužom z hľadiska toho, nakoľko sú vystavené diskriminácii. Ďalšia téma, princípy právneho štátu, otázka ochrany a obrany princípov právneho štátu zahrňa o mnoho viac než len základné práva. Výrazne to prekračuje nej mandát našej agentúry, ale tak či tak základné práva sú jadrom konceptu z princípov právneho štátu. Chceme vám naďalej poskytovať e, podporu v tejto oblasti. E, jeden z najvýznamnejších procesov v roku 2018 bude vývoj Európskeho informačného systému pre základné práva. To bude online nástroj, online systém, kde všetky zistenia, ktoré sa týkajú každého jedného členského štátu, v súdnych a kvázi eh, kontextoch na úrovni OSN, Rady Európy. Toto všetko sa tam bude dať vyhľadať presne podľa krajín a podľa jednotlivých kategórií. Domnievame sa, že to bude užitočné aj pre konkrétnu podporu vašej práce v tejto oblasti. A ešte by som spomenul jednu ďalšiu tému, teda jeden z projektov, na ktorý sa chceme zamerať a síce v roku 2018 uplynú dva roky od eh, prvého fóra pre základné práva preto je najvyšší čas organizovať ďalšie fórum pre základné práva. Prebehne to 25. do 27. septembra vo Viedni. To bude veľmi významné podujatie na diskusie medzi rôznymi aktérmi, ktorí sa spravidla nestretávajú, aby sa zamysleli nad tým, ako lepšie dosiahnuť lepšiu ochranu základných a ľudských práv v Únii. Globálnou témou eh, tohto roku bude zblíženie. Ako teda dostať všetkých pod e, jednu strechu a po tom, čo sa nám to podarí, ako k nim pristupovať e, s ohľadom na diverzitu. Chystáme sa dať priestor zástupcom OSN, Rady Európy, Európskej únie, ale tiež tam budú zástupcovia mimovládok, aj väčších e, organizácií pre ľudské práva, taktiež bude zastúpená náboženská obec, mladí ľudia, um, tiež podnikateľský sektor. Uh, veríme, že vďaka tejto širokej škále uh, aktérov uh, bude diskusia bohatá. Naposledy na fóre sme privítali veľkú delegáciu z výboru Libe. Boli by sme radi, keby sa to opakovalo aj tentokrát. Týmto vás chceme srdečne pozvať na toto fórum, aby ste obohatili diskusie tak, ako to bolo aj naposledy. Tiež by sme veľmi radi sa s vami porozprávali o e, ďalších nasledovných krokoch o výsled, po výsledkoch tohto fóra. A ešte v neposlednom rade, ak dovolíte, by som sa rád vyjadril k inštitucionálnym otázkam, ktoré súvisia s našou agentúrou, ako ste spomenuli. Experience. Máme skúsenosti s druhým externým vyhodnotením agentúry, ktorý zahrňa náš výkon v tých oblastiach, ale vám účinnosť, pridaná hodnota, koordinácia, aktivita. A som veľmi rád, že vás teraz môžem informovať, že hodnotenie nám prinieslo skutočne dobré známky v týchto všetkých oblastiach. To hodnotenie potom viedlo k rôznym odporúčaniam ohľadom toho, ako by sme mohli pracovať lepšie. A na toto sa v decembri pozerala naša riadiaca rada a formálne už tieto dokumenty máte, ale chcela by som teraz predstaviť určité odporúčania, ktoré boli schválené našou riadiacou radou a mám tri príklady, ale žiadny z nich nebude pre vás nový. Poprvé, čo sa týka tej skutočnosti, že agentúra naďalej nemá explicitné právo moci pracovať na vlastnú 5 v oblasti spolupráce, v trestnoprávnych otázkach, policajnej spolupráce, a riadiaca rada žiada o explicitné kompetencie v tejto oblasti. Po druhé, riadiaca rada odporúča, aby sme dostali právomoc vydávať stanoviská k návrhom európskej legislatívy, ktoré sa týkajú našej vlastnej, alebo pardon, našej vlastnej iniciatívy. Ako som povedal, na takýchto otázkach môžeme pracovať len pokiaľ nás o to niektorá inštitúcia požiada, väčšinou nás o to teda parlament. No a potom Riediaca rada sa vyjadrila v tom zmysle, že nemáme dostatok zdrojov, nemôžeme plne dosávať naša, plniť naše ambície s tými zdrojmi, ktoré máme momentálne v dispozícii. No a na záver, pán predseda, aby som to uzavrel, chcel by som pripomenúť, že tento výbor je konzultovaný, čo sa týka vymenovania členov nášho vedeckého výboru. Toto je vec, ktorú berieme veľmi vážne. Náš nezávislý vedecký výbor, to je skutočne jedna z dobrých overených metód. V rámci našej agentúry je to e, štandardný postup, ktorý nám pomáha si overiť e, vedecké tam, kvalitu výskumu. No a ja by som vás chcel požiadať, aby ste pomohli našej riadecej rade skutočne vymenovať tých najkvalitnejších ľudí. No a taktiež sa blíži Rakúske predsedníctvo. Myslím si, že tam prídu mnohé príležitosti sa zastaviť vo Viedni. A taktiež je tam e, Fórum pre základné práva. Ja by som vás chcel pozvať e, tam, ale aj, aby ste zastavili naše agentúre. Pozývam vás, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, čím sa momentálne zaoberáme. Ďakujem. Ďakujem, Michael. Chcel by som povedať pár vecí Samozrejme, predovšetkým my všetci prídeme na fórum do Viedne. Ďakujem za pozvanie. A chcel by som povedať ešte pár vecí. Ja som bol nedávno vo Viedni. Stretol som sa s riadiacou radou, teda s rediteľom a jeho tímom. A vedli sme intenzívnu diskusiu. Chcel by som povedať, že niektoré veci tam zazneli už teraz a ešte aj dnes. Po hodnotení vašich aktivít sú tu určité väzné kroky, možno by sa kolegovia k tomu taktiež chceli vyjadriť. Vy ste hovorili o napríklad otázke zdrojov, otázke policajnej spolupráce, spolupráce v trestnoprávnych oblastiach, otázkach. No a ja už som už tedy vo Viedni povedal, že o tom budeme hovoriť aj v rámci výboru. Je jasné, že ste zodpovední za veľkú, závažnú, dôležitú oblasť. Taktiež tu má určité praktické aspekty. Vypracovávate mnohé správy. A kolegovia, ktorí boli vo Viedni, tam videli, skutočne tá práca je veľmi akademická na dobrej úrovni. No a členské štáty taktiež sa môžu obrátiť na FRA, požiadať o pomoc, podporu. Toto možno nie všetci dobre vedia. Taktiež vo Viedni sú vítaní zastupcovia inštitúcií. A toto je zásadné, lebo agentúra pracuje vo veľmi intenzívnej oblasti a preto potrebuje aj individuálny kontakt so spravodajcami a ľuďmi, ktorí sú relevantní v rámci tejto oblasti. A teraz e, budeme klásť otázky, ako prvá sa bude pýtať Katarína Kiniči. Ďakujem. Ďakujem e, doktorovi Flahertimu. Opäť e, ste to dobre prezentovali a hovorili ste o výzvach, ktorý, ktoré nás očakávajú v roku 2018 v oblasti základných práv. Hovorili ste o mnohých záležitostiach. Ja by som chcela povedať, že si veľmi cením prácu vašej agentúry aj v súvislosti s našou vlastnou prácou. Bohužiaľ, ako ste povedali, naďalej sú to mnohé výzvy, terorizmus, migračná kríza, a ďalšie otázky, ktoré ohrozujú základné práva, napríklad na internete. A tu by som chcela hovoriť o jednej veci, ktorá je predovšetkým dôležitá, a to je ochrana mladistvých a maloletých. Internet a sociálne médiá, ktoré mladí ľudia používajú a sú to stále mladší eh, ľudia, mladšie deti Môžeme tam samozrejme získať vedomosti, znalosti, ale sú tam aj odvratené strany, e, napríklad šikana, e, falošné správy, šírenie nenavistných prejavov, presviečanie ľudí, aby sa pripojili k teroristickým sieťam. Takže ja by som sa chcela opýtať, čo môžeme robiť v tejto oblasti? Aké nástroje by sme mali e, vypracovať ako Európsky parlament, aby sme sa pokúsili pomôcť chrániť deti pred takýmito rizikami. Máme mnohé rizika, na no čo týka detí. Vy ste hovorili aj o ich zadržiavaní, o detencii detí. Toto by malo za každých podmienok byť nepriateľné. Minulý rok Európsky parlament zorganizoval spolu s komisárkou Jorovou e, podujatie, kde sme hovorili o tejto otázke a vyjadrili sme sa v tom zmysle, že toto by sa malo zastaviť. Už sa to nemôže e, ďalej e, diať, aby deti boli zadržiavané niekde v detencii. Toto je veľmi dôležitý aspekt. No a tým, týmto sa dostávam k starostlivosti o maloletých bez sprievodu. Mám teda otázku, čo by ste nám mohli povedať k revízii textu týkajúceho sa Eurodaku, kde je um, ošetrená možnosť identifikácie maloletých bez sprievodu. A taktiež sa tam hovorí, že um, im bude, im bude ochrana poskytnutá len pokiaľ bude určená ich identita. O tom texte sa nadalej diskutuje a napríklad sa tam znižuje vek odoberania otlačkov prstov na 6 rokov. No a je jasné, že toto potom vyvoláva dojem, že je tu potenciál, aby ľudia boli nútení odozdávať otlačky prstov. Tu hovorím aj o starších deťoch, nie o 6-ročných, napríklad o 17-ročných, ale sú tu naozaj veľké obavy, takže ma zaujímal váš názor. No a ešte sa môžu vyjadriť kolegovia, ale ešte mám ja jednu otázku. Hovorili ste o dôležitom aspekte, o externých a interných tlakoch, ktorým momentálne čili naša spoločnosť. Týmto sa dostávam k jednému aspektu, ktorý podľa mňa je veľmi dôležitý, alebo síce je to vo vzťahu k terorizmu. Vlny terorizmu, ktoré zasiahli niektoré naše členské štáty, bohužiaľ viedli k určitej diskriminácii v niektorých krajinách. Toto je predovšetkým namierené proti moslimskej komunite a toto má určité dôsledky. Je to napríklad sociálny tlak, ktorý môže navýšiť diskrimináciu proti týmto komunitám a toto môže vyvolať reakciu tých, ktorí sa necítia vítaní a integrovaní v spoločnosti a necítia sa byť súčasťou spoločenstva. Takže na tieto otázky sa bude musieť pozrieť a mňa by zaujímalo, čo si o to myslíte vy. Ďakujem, ďakujem, pán Bony. Ďakujem za tú veľmi komplexnú prezentáciu vášho programu pre rok 2018 a taktiež vašich priorít. Myslím si, že toto je veľmi relevantné v súvislosti s výzvami, ktoré sú dôležité pre všetkých nás v Európskej únii. Ja plne súhlasím, že sa treba sústrediť na otázky súvisiace s migrantami, s hotspotmi, na anticiganizmus, ale chcem dodať, že musíme taktiež monitorovať aj nejaké, bohužiaľ, zmáhajúce sa javy, ako napríklad antisemitizmus. Toto je skutočný problém v európskych krajinách a keď hovoríme o právnom štáte, tak toto je dôležité nielen v súvislosti s, s súdnymi systémami, ako napríklad v Polsku tam máme problémy, ale je to aj otázka, čo prinášajú takéto zmeny občanom. Je treba monitorovať takúto situáciu, pokiaľ je tam určitá hrozba, tak ako to potom bude vyzerať. Ďakujem za to, čo ste povedali. Ďalej správy týkajúce sa na digitálne otázky, potom osobné údaje, ako sprístupniť obsah, ako napríklad vymazať alebo opraviť údaje. To je veľmi dôležité. Čo skoro sa bude duchom implementovať GDPR. Takže pre nás je to zásadné. Pretože pokiaľ by sme chceli začať verejne diskutovať o tom, ako chrániť osobné údaje a súkromie, tak by som očakával, že vaša správa nám prinesie ešte ďalšie dôležité aspekty. Ďalej. Správa v súvislosti s výzvami pre organizácie občanskej spoločnosti. Táto správa je skvelá, odvedli ste skvelú prácu. Je treba o tejto správe diskutovať, o mnohých veciach, ktoré sa v nej objavili. No a toto je aj podnet pre Klóda, alebo aj pre vás, pretože agentúra vydala 9 stanovisk. To sú také odporúčania. No a myslím si, že občas je treba sa vrátiť týmto odporúčaniam. Takže nie len si prečítať správu, ale aj vytvoriť podmienky kde by sme mohli reagovať na tieto návrhy odporúčania a stanoviska. Jedna z vecí, ktorá sa vzťahuje napríklad k nezávislému financovaniu občianskej spoločnosti. O tom budeme hovoriť, až budeme pripravovať naše uznesenie o tom, ako nezávisle financovať organizácie, ktoré chcú prispievať demokracii, právnemu štátu a lepšiemu pochopeniu občianstva v európskych krajinách. Ďakujem. Pán Bony hovorí o otázke obsahu vašich správ. Hovorí o tom, že sú to veľmi cenné, dobré správy a všetky poznatky sú dobre preskúmané. Takže ako presne by sme postupovali, to na, treba sa pozrieť, lebo tie správy môžeme určite použiť. Napríklad vaše stanovisko Eurodaku taktiež zaujímavé, ako napríklad využívať zdroje FRA a tak ďalej. Dobre, teraz pán Jurek. Ďakujem vám, riaditeľ. Vašu zaujímavú prezentáciu ste začali tak, že ste povedali, že zažívame krízu občanskej spoločnosti a že toto je veľmi zásadné pre vašu agentúru. Chcel by som toto rozviesť. Je to skutočne veľmi dôležité. Napríklad v Rumunsku veľká časť obyvateľstva požiadala o referendum, ktoré by malo viesť k tomu, že by sa v rumunskej ústave opravila definícia rodiny podobne ako je to v iných ústavách, napríklad v polskej, slovenskej, maďarskej. Tieto čisto občianské iniciatívy, ako aj táto, často naražajú na určitú reakciu v Európskom parlamente. My nemôžeme využiť nejakú verejnú moc preto, aby sme sa snažili utlmiť takéto iniciatívy. Každý národ musí dostať príležitosť využiť svoje práva tohto typu. Toto, platí, toto patrí k ich rovnosti. Napríklad je tu určitý tlak na proti využívaniu vlastných slobod, napríklad v rámci zákonodárneho procesu aj v Polsku sme pred rokom mali iniciatívu na zastavenie potratov. Toto bola taktiež spoločenská iniciatíva, občanská iniciatíva. A ja som sa pýtal, aká je motivácia tých, ktorí to e, urobili. Napríklad e, predseda parlamentu neumožnil túto iniciatívu vlád, a postavil sa proti tomu. A vláda vtedy ustúpila chceli zastupovať skôr názor Európskeho parlamentu a nie názor vlastných občanov. No a dnes máme teda podobnú iniciatívu. Máme 100 tisíc občanov, ktorí opäť podpísali túto iniciatívu, opäť chcú zakázať potraty. A toto je útok na zákonodárnu iniciatívu, na akciu občanskej spoločnosti, ktorá je videná ako hrozba pre tzv. konsolidovanú demokraciu. V oboch prípadoch, mimochodom, ktoré som menoval, sa jedná o ochranu práv rodiny alebo práva alebo ochranu života, práva na život. No a komisia sa k tomu vyjadrila tak, že toto nespráda kompetencie Európskej únie. Ide tu o to, že si to musí rozhodnúť národný štát, no ale v praxi to tak nevyzerá. A nie len v prípade rozhodnutia parlamentu, ale aj v prípade jednoduchých opatrení zo strany spoločnosti. Myslím si, že by bolo dobré, pán riaditeľ, pokiaľ by vaša agentúra si bola vedoma tohto problému a využila svoj vplyv na to, aby predchádzala takýmto udalostiam. Sú to iniciatívy, ktoré si nenadajú zastúpenie v parlamente. A je treba bojovať aj proti médiám. Takže mohli by sme počítať s vašou podporou. My si myslím, že by sa to dalo od vás očakávať. Ďakujem. Thank you, Chair. And, and thank you to... Ďakujem. Ďakujem aj pánu Oflehertimu za jeho prezentáciu. Taktiež by som chcela zopakovať otázku kolegu Bonyho ohľadom GDPR, lebo jedna z prvých vecí, o ktorých ste hovorili, bolo to, že kedy človek, ktorého sa týkajú príslušné údaje, si je vedomý toho, aké má práva a nakoľko je zaručená presnosť údajov v systéme. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá otázka, ale otázka, ktorá z toho ďalej vyplýva, je, či implementáciou GDPR pomôžeme doriešiť niektoré tieto veci a myslím si, že vy to určite budete monitorovať. Predovšetkým, čo sa týka povedomia o našich právach, tam by malo dojsť k zlepšeniu. Taktiež by som vás chcela pochváliť za tú tému Fóra pre základné práva sú náležitosť. To je tá téma. A myslím si, že toto je to, čo vidíme vo viacerých členských štátoch. Tam politika identity začína prevládať. Dokonca aj u nás v Holandsku si ľudia viac a viac myslia, že môžete mať len jednu identitu, napríklad vašu národnosť. Zatiaľ, čo svet je stále viac globalizovaný, Európska únia je stále viac integrovaná, ľudia majú aj viac národností, teda viac identít. Niektoré z nich možno nesúvisia s vašou vlastnou e, národnosťou, ale s vašou sexuálnou orientáciou alebo s vašim e, rodom. Takže ide len na to, ako sa na to pozriete. Ja si myslím, že by toto sme mali potlačiť, lebo v jednom kuse sa diskutuje o lojalite ľudí a zdalo by sa, možno, že lojalita je niečo veľmi úzkoprse. A vy ste taktiež hovorili o spustení informačného systému pre základné práva. Je to nejaká be- verzia, be- verzia beta, do ktorej sa môžeme už všetci nalogovať, lebo my sme doteraz mali takýto problém aj u nás v Holandsku, že nemáme e, údaje, napriek tomu, že máme k dispozícii, tak ich nemáme rozdelené podľa jednotlivých krajín. A čo sa týka spolupráce s inými telesami, ako napríklad OSN, toto by skutočne veľmi pomohlo. Ja sa napríklad venujem otázke Maďarska a a v budúcnosti asi aj Polska, takže to by sme ešte videli. Takže či už máme nejakú verziu beta, na ktorú by sme sa mohli pozrieť. No a na záver, pán predseda, začína diskusia ohľadom viacročného finančného rámca. Vy ste povedali pár vecí o tom, že ako funguje agentúra pre základné práva. Hovorili ste o tom, že nemáte dostatok zdrojov. Toto je určite treba napraviť aj v rámci tej diskusie o viezročnom finančnom rámci, ale tam sa diskutuje aj o tom, či dostatočne financujem otázku základných práv. Plánujete monitorovať túto správu a plánujete vypracovať nejakú analýzu, ktorú nám predložíte, keď ukončíme rokovania? Ďakujem. Um, Ďakujem veľmi pekne kolegovia. Mohol by som navrhnúť, máme ešte dvoch rečníkov, aby sme ešte potom ale umožnili Michaelovi odpovedať, takže prosím, buďte mi nápomocní. Takže ešte dvaja rečníci a potom odpoveď. Teraz sa si Kiena. Grazie, eh, Claude, ringrazio anche... Ďakujem veľmi pekne, Claude. Ďakujeme veľmi pekne aj pánovi riaditeľovi za jeho prednášku. Ja mám na pána riaditeľa konkrétnu otázku, ale ponajprv by som mu chcela poblahoželať k tejto správe na roky 2018 až 2020, pretože je mimoriadne objektívna. Témy, ktorými sa zaoberám ja, azyl, prílev obyvateľov, rasizmus, diskriminácia, k tým musíme pristupovať celostne. A Hm, každý odtienok týchto javov môže sa týkať masových javov, ako napríklad imigrácia, masová imigrácia. A preto by sme sa mali venovať týmto záležitostiam. Pred niekoľkými dňami v Taliansku v Mačeráta e, išiel človek jednoducho na Eh, ulicu a začal okolo seba strieľať, aby vystrieľal čo najviac eh, tmavých obyvateľov. To sa predsa nemôže stať a a stále viac ľudí hovorí o nadradenosti bielej rasy. A preto si myslím, že by sme tu mali ako tému počiarknúť aj afrofóbiu. Naozaj si veľmi vážim, čo sa robí, pokiaľ ide o proticigánske nálady a boj proti všetkým formám rasizmu, ale pán riaditeľ, ja by som vás chcela požiadať, aby ste oficiálne uznali, že afroameričania sú mm, diskriminovaní. A predsa nemôže byť, že niekto len tak vybehne na ulicu a striela okolo seba na nevinných ľudí. E, to sa stalo ani nie pred mesiacom. V Taliansku voči tomu boli demonstrácie a boj proti afrofóbii. Toto nemôžeme obmedziť, túto afrofóbiu len ako diskrimináciu. To je e, konkrétna forma nenávisti, keď sa toto obracia demonstrácia proti eh, občanom tmavej pleti a afroameričanom. Takže eh, musíme postupovať strategicky pomocou strategických plánov a na základe odporúčaní pre členské štáty. Toto môže byť veľmi dôležité aj pri zbere údajov, aj pokiaľ ide o špecifické vstupy pre komisiu, aby táto konkrétne zakročila proti tejto špecifickej forme rasizmu. Pokiaľ ide o ľudské práva, na to potrebujeme mať na európskej úrovni fórum. Áno, Áno, takže FRA sa bude týmto zaoberať. Michael na to e, odpovia teraz Anny Gomez. Ja áno, mm, v každopádne podporujem to, čo práve tu odznelo. Musíme sa zamerať aj na afrofóbiu, e, najmä vzhľadom na túto e, hroznú, trestnú udalosť, ktorá sa stala v meste Mačeráta. Ale myslím si, že problém nie je len v Taliansku, je to celoeurópsky problém. E, takže ten sa môže zhoršovať. Ale tiež by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za túto správu, ktorá je veľmi podrobná. Ja naozaj si myslím, že agentúra nemá dostatok zdrojov na to, aby sa venovala všetkým problematickým oblastiam, takže naozaj ste e, odviedli vynikajúci kus práce. No a pokiaľ ide o migráciu, to nejde len o vašu prácu na hotspotoch, ale e, o riadenie všetkých tých problémov, ktoré máme v rámci poskytovania azylu a pokiaľ ide o tieto postupy. Ja som minulý týždeň navštívila Irán z, e, ako členka delegácie tohto parlamentu a bola som naozaj uh, veľmi zahambená, pretože o Iráne hovoríme e, veľmi negatívne, ale Irán má 80 miliónov obyvateľov, teda toľko asi ako Nemecko. Sú tam 3 milióny utečencov a tá práca, ktorú vykonávajú, ktorú zabezpečujú mm, vzdelávanie a to nie len pre deti, ale aj pre dospelých, pretože väčšina tých utečencov sú Afgánci a e, čo všetko robia, naozaj to je, e, to je zahambujúce pre nás, pre Európsku úniu, e, keď budeme takto ďalej pokračovať, ako to tu odznelo. A aj hm, premiér Orbán povedal, Orbán, keď premiér Orbán hovorí, že je proti migrácii, tak to je naozaj hrozné. A teraz konkrétna otázka. Dobre, vy sa zaoberáte tým, čo sa deje v Európskej únii, ale my máme zodpovednosť. My v podstate outsourcujeme našu zodpovednosť, pokiaľ ide o migráciu, konkrétne do Líbie. A toto sú peniaze daňových poplatníkov a tam vlastne sú títo zadržiavaní, mučení, e, tesne pred našim prahom ľudia, ktorí sa chcú dostať do Európy. A moja otázka je, či máte tu možnosť pozrieť sa, čo robí UNAFOR, čo je, pokiaľ ide o školenia, ako sa to, čo sa deje v týchto oblastiach. Um, ďalej, ja vás samozrejme podporujem v tejto požiadavke, pokiaľ ide o právomoci a pozrieť sa na trestnoprávnu spoluprácu v trestných záležitostiach, ale um, tu je jedna krajina, kde sa dejú hrozné veci, kde, boli, za, kde, bol zavražd, kde bola zavraždená novinárka, to bolo konkrétne na Malte. Čiže tuto sú problémy pri fungovaní e, súdneho a policajného systému, kde oficiálne e, bolo dôležité, aby sa do toho zaangažovala aj FRA. Ale práve v tomto konkrétnom, tomto konkrétnom prípade naozaj vaše konanie by sa vyžadovalo. Predseda, áno, ďakujem pekne. Teraz máte možnosť zareagovať. Ďakujem veľmi pekne, naozaj srdečne ďakujem za tieto veľmi e, pertinentné a trefné otázky. Áno, bolo to veľa otázok, pokiaľ ide o internet a deti ako, ako dodržiavame ľudské práva na internete, ako ich kontrolujeme. My tento rok spúšťame nový e, projekt, ktorý sa týka ľudských práv a ešte predtým, než sa dostaneme závažne, seriózne do tejto novej e, zóny, musíme sa pozrieť na to, na tieto algoritmy zo strany ľudských práv, tiež súlad so základnými ľudskými právami a tak ďalej. Tiež sa snažíme dokončiť E, problém, e, teda projekt, ktorý sa týka mediálnej gramotnosti a aby ľudia vedeli, čo robia na tom internete, aké, na aké stránky vstupujú. No a potom tiež starostlivosť o maloletých v súvislosti s Eurodakom. K tomu bude e, vydané stanovisko teda bolo vydané stanovisko už 22. decembra v roku 2016 a tam sme skontrolovali všetky tieto návrhy Eurodaku a zameriavame sa najmä na deti, vrátanie mm, zákaz násilného odoberania otlačkov prstov. Pokiaľ ide o terorizmus a tiež eh, protimoslimské nálady, diskriminácia afroameričanov alebo ľudí s africkým pôvodom. Nuž, tu by som chcel povedať, že tento rok Ehm, spustíme nástroj, ktorý sa bude zaoberať súladom s ľudskými právami. My žijeme v digitálnom veku, a mm, dnes sa to kontroluje všetko strojovo a nie konkrétne policajtom na ulici. Čo povedal pán Bony? Ehm, no my mm, k antisemitizmu teda novú, novú štúdiu k antisemitizmu vydáme v priebehu tohto roka e, a potom bude spustená angeta v decembri 2018, čiže budeme vám nápomocní v boji proti antisemitizmu v Európe a identifikácii vzorov tohto antisemitizmu antisemitizmu a aký to bude mať dopad na občanov v Európe. A toto je tiež jedna z funkcií Mm, a kde našej agentúry, kde sa snažíme zamerať sa na príslušné orgány, ktoré sa zaoberajú presne týmto istým problémom, takže sa budeme snažiť. A pán Bony, vážime si aj toho návrhu, že parlament by mal revidovať tieto odporúčania občianskej spoločnosti. My veľmi radi by sme sa toho zúčastnili ale samozrejme no to sú akcie, ktoré vykonáva aj komisia, pokiaľ ide aj o financovanie. Pán Jurek, ďakujem vám veľmi pekne za vaše pozorovania. Čo k tomu môžem povedať? Áno, pokiaľ ide o rodiny a pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstiev, na to sa pozrieme. Hm, pani Sarentini, pokiaľ ide o tie chyby, ktoré sa dejú v, sú, v súvislosti s biometrickými údajmi, nuž doteraz to nejde o tom, že máme nesprávne zákony alebo legislatívu, ale to uplatňovanie zatiaľ je chybné. A no to je tiež všetko v súvislosti s GDPR, tomu sa budeme venovať. My k tomu vydáme príručku pre ľudí z praxe, pokiaľ ide o ochranu údajov, tiež v súvislosti s GDPR, to by malo byť v maji predtým než GDPR vstúpi do platnosti. No a v podstate to je veľmi podobné tomu, ako to vnímate vy, to je ten istý prístup. Potom nedostatok zdrojov. Áno, Áno, my sa obrátime opäť na poslancov parlamentu, pokiaľ ide o konkrétne návrhy, ako možno lepšie EFERA podporiť z európskeho rozpočtu. A 28. novembra zverejníme správu, ktorá sa bude zakladať na našej aktete. Čo to znamená byť čiernym v Európskej únie a to sa zakladá na skúsenostiach subsaharských občanov a ich, alebo ľudí pôvodne odtiaľ a ich potomkov. My sme naše možnosti eh, obmedzili na um, to, že sa zameriavame na susedov, ale mohli by sme spolupracovať aj s vyslanectvami mimo Európskej únie. My sme vám poskytli naše stanovisko, pokiaľ ide o vývoj zoznamu krajín, bezpečných krajín, do ktorých sú možné návraty ale mm, zameriavame sa aj na súčasnú kapacitu. Takže ďakujem veľmi pekne za tieto pozorovanie, to, čo sa týka Malty. Samozrejme, že to dosledujeme. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, Majko, pretože iste viete, že máme veľmi veľa ešte toho na programe, takže ďakujem veľmi pekne za vašu stručnosť, ale ďakujem veľmi pekne aj za vašu tvrdú prácu, ktorú ste odviedli. A takže my budeme naďalej kontakte s e, FRA, tam Bolny sa tým bude zaoberať, využijeme tieto e, podklady a e, pozrieme sa aj na jednotlivé ukazovatele, na ktorých by sme mohli v budúcnosti ešte popracovať. Takže toto je v neustálom vývoji, takže sa s tým budeme ďalej zaoberať. Ehm, veľmi pekne ďakujem. Kolegovia, ak ste pripravení, teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Prosím, zaujmite svoje miesta. Máme tu stanovisko výročná správa 2016 ochrana finančných záujmov Európskej únie, boj proti podvodom. Spravodajkyňou je Barbara Kudrická. Chcete k tomu niečo povedať? Áno, jednu minútku. Takže my sme mali nieko, máme len 5 kompromisov, takže ja vám Naozaj veľmi odporúčam, aby ste hlasovali za tieto kompromisy a za túto správu. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a ich poradcom za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, Barbara, takže ideme hlasovať o vašej správe. Áno, takže ďakujem veľmi pekne. E, sú všetci pripravení? Dobre. E, kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie hlasovanie zatvorené. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 10 a 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté 16, pozmeňovací návrh 16, otváram hlasovanie. Končím. Prijaté 22, otvorené hlasovanie, zatvorené. Prijaté kompromisný návrh kompromisný návrh 4, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 27. Otvorené, otvorené hlasovanie. Zatvorené. Tiež prijaté. A teraz konečné hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 39 za, 8 proti. Blahoželáme pani Kudrickej. No a teraz skončíme hlasovanie, kolegovia. So, Mr. Radev. Um, colleagues, I, I tend to proceed to kolegovia, rád by som prešiel ďalšiemu bodu programu. Ak súhlasíte, preto chcem požiadať tých, ktorí chcú odísť, aby odišli láskavo v tichosti. Leave quietly if you can, thank you. Uh, the next point then, colleagues point. Ďalší bod je bodom uh, spojeným. Spojíme body 10 až 15. Teda v 14. ide o dohodu medzi EU a Barbadosom, kde sa upravuje dohoda medzi EU a Barbadosom o krátkodobých výnimkách z výzvoj povinností, potom Mauricius, San Kitts, Nevis, Antigua, Barbuda a tak ďalej. Začíname tým, že dáme slovo pánu Pavelovi. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja ako spravodajca tohto odporúčania, ktorý sa týka návrhu rozhodnutia rady o zrušenie, dočasné zrušenie výzovej povinnosti pre týchto šesť krajín. Nebudem ich všetky spomínať. Na úvod by som rád približil hlavné zmeny, ktoré komisia navrhuje. Najskôr ehm, dohoda medzi EÚ a týmito šestimi krajinami stanovuje bezvízovú možnosť cestovať pre občanov EÚ a občanov krajín z tohto zoznamu pri ceste, ktorá nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 180 dní namiesto 3 až 6 mesiacov po eh, prvom eh, vstupe. Ide o dohodu medzi EÚ a taktiež o Commonwealthom Bahama a to sa týka tej prvej dohody. Ďalej, ako všetci viete, odkedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, Európska únia získala štatút konsolidovanej e, právnej osoby, právnickej osoby. Toto zahrania všetky skupiny osôb, aj diplomatickej obce, aj rôznych iných zastupcov, ktorí cestujú z rôznych dôvodov, okrem pri e, výkone platenej činnosti. Podľa mňa tieto dohody o zruženie výzvoj povinnosti pri krátkodobom pobyte zohľadňujú e, posun vzťahu medzi EU a týmito krajinami zo zozname politický dialog s rôznymi krajinami AKT, najmä s týmito krajinami je čoraz intenzívnejšia táto dohoda, preto nám umožní pokračovať v našom partnerstve v jasnom právnom rámci. Mnohé vízové výnimky taktiež vyšľú pozitívny signál podpory týmto krajinám a tiež ich úsiliu. Chcel by som aj upozorniť na e, pripojenie Chorvátska, Rumunska, a Bulharska a Cypru do skupiny krajín, ktoré sa stanú súčasťou spolupráce po rozšírenie šengenského priestoru. Domnievam sa, že by sa to malo uviesť v spoločnom vyhlásení, ktorá bude pridaná ako príloha k tejto dohode. Týmto by sme orgány týchto krajín, aby čo najskôr uzavreli bilaterálne dohody s týmito šiestimi tretimi krajinami o vizovej výnimke pri krátkodobom pobyte. Čo sa týka časového rámca, 26. februára je stanovená lehota na pozmeňujúce návrhy. Stretnutia prebehnú len, ak to bude nevyhnutné teda preskúmanie pozmeňujúcich návrhov, taktiež hlasovanie vo, vo výbore. To nám poviete vy, pán predseda. Pravdepodobne by sa to malo v pléne prijať v maji alebo v júni tohto roka. Ďakujem. Ďakujeme, Emilian. Ešte by som spomenul, že ste spravodajcom pre 6 týchto odporúčaní. Chcel by som pripomenúť kolegom, že ide o postup súhlasu a budú pripustené procedurálne pozmievacie návrhy Chcem sa opýtať, či sa chcú vyjadriť tejto chvíli deňoví spravodajcovia. Pani Valero. Ďakujem pekne. Ja nemám absolútne nič proti tejto správe, proti týmto správam, pretože je čoraz viac krajín, ktoré sú eh, v skupine krajín, ktorých sa uplatňuje eh, vízová výnimka. Uľahčenie vízového režimu znamená pre mnohé krajiny aj to, že budú musieť uplatňovať systém EAS, ale to nemôže byť e, nejaká možnosť, aby sa zadnými dvierkami e, prižmurovali oči nad týmito záväzkami. Chcela by som e, pripomenúť, že okrem tohto uľahčenia výzvoj povinnosti by sa mala pamätať aj na tieto záväzky. Ďakujeme pekne. Ty si tieňová spravodajkynia za zamených, ďalej tieňová spravodajkynia za Aldeje, pani Husmenová. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem za slovo. Pán Pavel, a vám chcem zablahoželať k vypracovaniu týchto správ o vízových výnimkách a s tým súvisitých dohodách, čo sa týka liberalizácie víz v kontexte krajín, ktoré boli spomenuté. Domnievam sa, že Vízová výnimka pre krátkodobé pobyty je významným nástrojom na prospech občanom, taktiež to podporuje medzikultúrny dialog, lepšie vzájomné pochopenie a tiež to utvrdzuje náš pocit o bezrečnom svete. Chcela by som sa však obrátiť na Európsku komisiu, vzhľadom na to, aký významný je Európsky parlament ako spolulegislatívny orgán. Chcela by som požiadať o väčšiu mieru transparentnosti prípravnej činnosti týchto dohôd e, pri e, zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch. Myslím, že by sa malo poskytovať viac informácií, štatistík, e, mali by prebehnúť tiež rozsiahlejšie konzultácie s Európskym parlamentom vo rôznych fázach, najmä pri uzatváraní takýchto dohôd. Nemalo by to byť len ex post súhlas. Ďakujeme pekne za EPP, pán Radev. Ďakujem. Vážení kolegovia, dohody pre zrušenie vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre občanov týchto krajín dokazujú angažovanosť Európskej únie na podpory hospodársky a politický rozvoj týchto krajín. Tieto dohody sa budú musieť aktualizovať podľa eh, vývoja európskej legislatívy. Ja súhlasím s odporúčaním pána Pavela, aby sme eh, poskytli náš súhlas týmto dohodám, ale chcel by som vyzvať Európsku komisiu, aby tieto dohody nám predkladala včas. Európsky parlament totiž musí dať svoj súhlas predtým, než sa dohody uzavrú, predtým, než sa dohody e, dostanú do praxe a nie až rok potom. To by bolo prejavom kolegiality medzi inštitúciami. Teda veríme, že bude prevládať takýto duch kolegiálnej spolupráce medzi inštitúciami ešte jedna vec. Tieto dohody e, sa budú musieť opäť upraviť, aby sa zohľadnili aj nové vývoje, keď sa Bulharsko a Rumunsko stanú súčasťou systému vstupov výstupu. Začne to fungovať v praxi v roku 2020, potom čo bolo odsúhlasené v minulom roku. Európska komisia už e, začala na tom pracovať. Ďakujem pekne. Žiad ďalšie tenevý spravodajca sa nenazval slovo, preto dávam slovo späť spravodajcovi, pán Pavel. Ďakujem. Prepáčte, pani Beržia, vás sme prehliadli. Už ma nevidíte, pán predseda? A pritom som priamo rovno pred vami. Ja by som sa rada pridala k tomu, čo už kolegovia povedali. Ja pozorujem túto tému od roku 2009, sledujem ju a vďaka tomu mám rozsiahly prehľad. Naša skupina vo svojej podstate e, podporuje uvoľnenie výzvoj povinnosti z dôvodov, ktoré tu už zazneli. Spomenula ich kolegyňa zo skupiny liberálov. Chcela by som zdôrazniť, že táto politika je variabilnou geometriou. Keď sa pozrieme tieto krajiny, je to v ich kontexte mimoriadne dôležité. Sú to krajiny, ktorých liberalizácia vizovej povinnosti je na prospech najmä Európanov. Sú to všetko veľmi pekné dovolenkové destinácie a vieme preto, že uvoľnenie vizovej povinnosti sa bude využívať e, aj na podporu skutočného partnerstva. Mám na mysli najmä našich tuniských priateľov, to vás zrejme neprekvapuje, neprekvapuje. V ich prípade totiž je veľmi zložité otvoriť rokovania, ktoré by boli prospešné pre obe strany. Tiež sa pripájam k tomu, čo tu zaznelo v otázkach transparentnosti a dôležitosti dodržiavania európskych zmluv. V týchto otázkach teda Európsky parlament by e, mal byť oslovený vopred. Pani Gabriel, ktorá bola dlhodobo našou spravodajkyňou v tejto veci, zdôraznila viackrát, že je to dôležité podľa mňa, na to by sme mali nadalej upozorňovať. Inak totiž v podstate je to výsmech Európskemu parlamentu a jeho právomociam, ak budeme až následne oslovení. Mali by sme byť informovaní o rokovaniach, o priebehu rokovaní a mali by sme byť oslovení predtým, než sa dohody uzavrú. Inak to nemá žiadny zmysel, aby sme dávali svoj súhlas ex post. Ďakujeme, Mari Kristín. Emilian, chceš sa ešte vyjadriť? Ďakujem. Chcel som sa len poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a teším sa na ďalší proces plodnej spolupráce. Anna, ešte stručne. Ja by som rada podporila slova Marie Kristín Veržia aj varovanie, že to musíme vnímať nielen ako bežný postup, najmä a čo sa týka toho, že niektoré z týchto krajín sú kľúčové a sú súčasťou prania špinavých peňazí, a nie len to. Napríklad eh, Sankice Nevas eh, je krajina, ktorá je zasiahnutá obrovským škandálom. Ide o firmu, ktorá je veľmi aktívna v niektorých našich obrovských krajinách, vrátane Portugalska, ale aj na Malte sú aktívni a sú súčasťou tohto mechanizmu predaja občianstva a predaja európskych cestovných pasov. Teda je to priama podpora pre špinavých peňazí Senkis Nevis. Je to krajina, eh, z ktorej firma je súčasťou tohto procesu a sú s tým spojené obrovské problémy, keďže sa zneužíva tento systém na podporu veľkých eh, systémov pre špinavých peňazí pri pritom ľudí, ktorí sa sami považujú za globálnych eh, občanov, sú to bohatí ľudia, ktorí presúvajú svoje eh, regulárne či neregulárne nadobudnuté bohatstvo z jednej krajiny do druhej. V končnom dôsledku im ide tiež o eh, schovávanie ziskov stresnej činnosti. Teda ja by som chcela vyzvať všetkých aktérov k opatrnosti. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým za vyjadrenia. Ďakujeme aj spravodajcovi Lehota na pozmeňujúce návrhy. Procedurálne návrhy zdôrazňujem, ide o postup súhlasu úplne 26. februára na poludne. Ďakujem. Teraz máme trochu problém, pretože sme e, trošku rýchlejšie pokročili, než sa to plánovalo. Ďalšie body naplánované 10.40 ide o interoperabilitu prepracovanie elektronických mýtnych systémov. Chcem sa teda len uistiť, či sú všetci prítomní, ktorých sa tento bod týka. Spravodajca. A pán Škripek je prítomný? Takže musíme to prerušiť, túto našu schôdzu. Ak súhlasíte, keďže pán spravodajca tu ešte nie je, Prerušíme schôd do 10.40. Prosím láskov všetkých, eh, aby boli späť eh, presne o 10.40, ak sa chcú zapojiť do diskusie o bode 16 v interoperabilite. So suspension till 10.40.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 Čakali sme kolegovia na to, aby sme začali s bodom o interoperabilite. Je mi ľúto, že to budeme musieť posunúť ešte ďalej. Začneme tento bod o 11. hodine. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých sa tento bod týka, aj poslancom, aj spolupracovníkom. Pani Sipel to vyhovuje, dobre? Pán Weidenholzer bude predsedať od 11. hodiny, teda o 11. hodine. Začneme s bodom 16 o interoperabilite. Ďakujem. Spomeniem to aj kolegom, ktorí sú pred sálou o 11. hodine, opakujem. konkrétne z môjho výboru víte, že za tie skutočne jednanie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 So, some... Kolegovia, s niekoľkominútovým meškaním sa vraciame k programu. Ďalší bod programu sa týka interoperability elektronických systémov platenia cestných poplatkov a taktiež uľahčenie cezhraničných eh, výmen údajov a tak ďalej. 31. mája 2017 komisia zverejnila návrh tejto smernice Týka sa to prepracovania a výbor TRAN je gestorským výborom. 22. júna koordinátori rozhodli vypracovať stanovisko k tejto správe. Spravodajcom je náš kolega pán Škripek. Ak sú nejaké otázky, DGMU z komisiu je tiež zastúpené a môže odpovedať na prípadné otázky. Teraz dávam slovo i hneď pánu Škripekovi aby nám eh, predložil svoj návrh stanoviska. Chcel by som poďakovať komisii za návrhy, ktoré boli predstavené počas prezentácie k prepracovanej verzii smernice ohľadom prevádzky schopnosti systému vyberania ďalničného mýta. Je zrejme, že sloboda pohybu priniesla veľké úspory v podnikaní, a nové možnosti rastú, obzvlášť v dopravnom sektore, naprieč celou Európskou úniou. A jedným zo zámerov návrhu prepracovanej smernice je otvorenie trhu pre vyberačov mýta, ktorí by mohli pracovať alebo pôsobiť vo všetkých členských štátov a teda naprieč štátmi. Ak by vedeli dodať jednu skrinku do vozidla, ktorá by správne zaplatila diaľničné víto v každom členskom štáte, proces vyberania mýta by sa zefektívnil a zjednodušil by sa pre všetkých a toto by bolo to, čo by sme si pre občanov Európskej únie aj podnikateľov želali. Existuje zámer mať vo vozidle jedno zariadenie na platbu mýta, vďaka ktorému by sme mohli jazdiť bez zastavenia a presná čiastka mýtneho poplatku by sa vyberala a, a uhrádzala cez elektronický systém jednoducho ako občan by som to mohol zaplatiť zo svojho eh, bankového konta. Táto myšlienka sa zatiaľ nezrealizovala, to je to, čo by bolo to najjednoduchšie. Bude treba prekonať viacero prekážok, ako napríklad zjednodušiť vstup na trh alebo podporiť vývoj a marketing takýchto výrobkov. Eh, ja sa ale najviac zameriavam vo svojom stanovisku na neplatičov mýtnych poplatkov. Ide o problém, ktorý potrebuje celoeurópske riešenie, pretože momentálne sa toto nedá vymáhať medzi štátmi od občanov druhých členských štátov voči štátom, kde sa dopustili tohto priestupku. Prepracované znenie smernice navrhuje, aby v prípade nezaplatenia ďalničného poplatku v jednej z členských krajín mohla prebehnúť výmena informácií s domovskou krajinou za účelom zistenia totožnosti majiteľa vozidla, ktoré sa vyhlo platbe víta. Vo svojom pozmeňujúcom návrhu zdôrazňujem, že treba rozlíšiť závažnosť tohto aktu neplatenia v členských štátoch. V niektorých krajinách je takýto skutok trestným činom a tým pádom by daná výmena informácií uľahčila trestné konanie, ale v iných členských štátoch je to len priestupok na úrovni prekročenia povolenej rýchlosti alebo porušenia parkovacieho poplatku a podľa toho sa aj vyberá pokuta, čiže ide len o priestupok ako občan jednej z členských krajín, ktoré sú fakticky poškodené doterajšou nemožnosťou vyberať pokuty od neplatičov dielničného mýta. Na Slovensku a máme vyčíslené, že sa jedná o obrovskú sumu, ktorá by pomohla budovaniu našich ciest, tak plne podporujem iniciatívu komisie, aby povolila výmenu dát, aby sa uzavrela takáto štrbina v systéme, čiže aby sme fungovali lepšie ale napriek tomu si myslím, že by mali byť vykonané niektoré úpravy na zlepšenie textu komisie. A v mojom návrhu stanoviska pripomienkujem, aby boli vykonané opatrenia, ktoré sú plne v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú posielané z rôznych členských štátov a musí byť absolútne jasné, toto sa tam pokúšam zdôrazniť, že tieto dáta môžu byť použité v obmedzenom čase a len na jediný účel a tým je zachytenie neplatičov diaľničných poplatkov a mýtnych poplatkov. Takéto opatrenia už dnes existujú pre nezodpovedných vodičov za nebezpečné riadenie, teda riadenie, ktoré ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, napríklad šoferovanie bez bezpečnostného pásu alebo telefonovanie počas jazdy alebo jazda pod vplyvom alkoholu. Tieto očividné problémy bezpečnosti cestnej premávky by mali byť rozšírené aj o neplatenie diaľničného mýta. Tento návrh zachováva princíp subsidiarity a proporcionality, pretože sústavných neplatičov dialničného mýta dokážeme identifikovať jedine vďaka spolupráci medzi jednotlivými členskými štátmi. Je môjim presvedčením, že regulácia zo strany Európskej únie v tejto oblasti by mala ostať na najnižšej možnej úrovni práve kvôli subsidiarite a proporcionalite. Tento návrh podporujem, pretože verím, že bez zbytočného zaťaženia legislatívy umožní lepší výber mýta. Avšak nepodporil by som návrh, ktorý by sa rozširoval napríklad aj o pokuty za parkovanie. Som úplne za to, aby sme boli dôslední vo vymáhaní priestupkov, ako je nezaplatenie diaľničného mýta. Posudzovať ho ako trestný čin však nech je možné len v prípade, ak ho tak definuje národná legislatíva jednotlivých štátov. Takže na tomto mieste chcem poďakovať všetkým mojim kolegom a samozrejme aj pánovi europoslancovi Jožefovi Naďovi, ktorý k tomu mi dal dobré pripomienky. Ďakujem za podnetnú diskusiu k tejto téme a som presvedčený, že pozmeňujúce návrhy dopomôžu k lepšiemu vyberaniu diálničných poplatkov medzi členskými štátmi aj od zahraničných vodičov na území tohoto štátu alebo po spáchaní toho priestupku. Vyzývam kolegov, aby tento návrh podporili, ochraňuje občanov Európskej únie a zároveň prináša spravodlivosť medzi tých, ktorí sa vyhýbajú plateniu mýta. Ďakujem za pozornosť. Thanks a lot, Mr. Skripek. I do see that we have two shadows in the room. Ďakujem pekne. Máme tu dvoch teňových spravodajcov Chcem sa opýtať, či ešte niekto ďalší sa chce vyjadriť. Zatiaľ e, to tak nevyzerá. Pán Šogor preto dostáva slovo. Ďakujem. Ja by som chcel privítať túto iniciatívu komisie napraviť nedostatky v aktuálnej legislatíve, a zvýšiť efektívnosť. Aktuálna legislatíva totiž neplní väčšinu stanovených cieľov. E, čo sa týka kompetencií eh, nášho výboru v prepracovanej verzii tejto smernice v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. Chcel by som privítať správu, kde sa volá po posilnení ochrany údajov, eh, najmä čo sa týka článku 16 zmluvy o fungovaní EÚ. Tiež je dôležité, aby členské štáty plnili eh, záväzky a povinnosti, ktoré sa týkajú podmienok využívania a dočasného ukladania údajov ako aj aby sa dodržiavali zásady nevyhnutnosti a proporčnosti pri využívaní osobných údajov. Okrem toho, podľa mňa je užitočné spomenúť možnosť národných kontaktných miest, aby bolo možné dostať sa k informáciám, ktoré sa týkajú nezaplatených ďalších poplatkov. Podľa článku 2b by um, mohlo ísť aj o súkromnú osobu a preto je potrebné zaistiť eh, právo na eh, všetky potrebné informácie pri eh, získavaní náležitých poplatkov. Teším sa na ďalšie diskusie so spravodajcom, najmä čo sa týka jeho snahy obmedziť to obdobie, tak ako to stanovuje komisia na 5 rokov, na to, aby prebiehala povinná výmena informácií medzi členskými štátmi, je potrebné dodržať smernicu z roka 2014 eh, číslo 415, eh, najmä čo sa týka cezhraničných trestných činov. Táto smernica tiež stanovuje možnosť, aby komisia prijímala delegované akty na 5 rokov, avšak tiež sa smernice uvádza, že delegované právomoci by sa mali rozšíriť eh, na obdobie, ktoré majú rovnaké trvanie Parlament parlamenta a rada k tomuto nemajú námietky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz e, pani Grapini. Ďakujem pekne, Brigite. Je to veľmi dôležitá správa. Teší ma, že komisia sa zameriava na túto tému. Súhlasím s predrečníkmi, že musíme brať do úvahy subsidiaritu a proporčnosť vo všetkých správach. Ale tiež sa musíme zamerať na vyváženosť, musíme sa snažiť o to, aby užívateľia, a to všetci, platili tieto poplatky. Chcem sa opýtať na jednu vec. Chcela by som e, tiež e, vyjadriť týmto stanovisko našej politické skupiny. V prípade, že pokuty a sankcie sú odlišné medzi jednotlivými krajinami, bolo by veľmi zložité pre eh, firmy, aby ich eh, poznali, eh, aby poznali takéto rozdiely. Ako teda malá firma môže vedieť, čo sa deje v zvyšku členských štátov, možno budú prekvapení tým, že sú tieto odlišnosti v pokutách, v sankciách, a dajme tomu, že v niektorých členských štátoch im hrozí dokonca až trest odňatia slobody v prípade, že nezaplatia poplatok. E, myslím, že ešte stále pretrváva množstvo prekážok e, pre jednotlivé firmy, ktoré nemajú možnosť oboznámiť sa s rôznymi pravidlami v členských štátoch. Musíme sa snažiť o to, aby táto úprava naozaj splnila svoj účel, aby priniesla väčšiu jasnosť e, a tiež väčšiu jednotu v tomto procese, čo sa týka prístupu, tiež aby to nespôsobilo príliš zvýšené náklady. Už som o tom hovorila aj s e, zastupcami tohto sektora. nedopracovali sme sa k vhodným opatreniam na to, aby sa predišlo tomu, že sa tieto poplatky neplatia. Ako teda zaistiť, e, aby sa to v praxi nedialo? Po konzultáciách s kolegami zo svojej skupiny predložím pozmeňovacie návrhy do 26. a verím, že sa nám podarí dopracovať sa k vhodnému kompromisu, aby sme zlepšili návrh komisie. Ďakujem. Ďakujem. Už vidím, že sa nikto ďalšie nehlási o slovo, ale rada by som udelila slovo ešte komisii, aby sa možno vyjadrili k otázke pani Grapiny a možno ešte náš spravodajca by sa rád vyjadril. Pán Sušik, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Aj za to, že ste ma sem pozvali. Možno by som povedala len pár slov správe, dokumentu spravodajcu. Predovšetkým si myslíme, že ochrana osobných údajov v rámci tohto návrhu je zásadná a preto vítame pozmeňujúce návrhy parlamentu, ktoré sa uberajú smerom eh, lepšieho alebo vylepšenia eh, tohto aspektu. Možno dve veci, kde nesúhlasíme. Poprvé, návrh dvojitého právneho základu lebo obvykle toto je skôr taká výnimka. A myslím si, že tu je zameranie návrhu jasné, doprava. Takže nevieme, prečo by tam mal byť dvojitý právny základ. A ďalej, pozmení sa návrh 4, stanoviska, spracovávanie osobných údajov by mal mať určitý rámec ale mali by tam byť pokryté oba aspekty, nielen interoperabilita, ale lepšie vymáhanie alebo presadzovanie. Čo sa týka otázky pani Grapíny, myslím si, že sa to netýka len mýtneho, že operátori alebo ľudia nevedia, ako vyzerajú presne pokuty, keď idete a niekoho v inej krajine napríklad udriete, tak možno neviete, čím sa to trestá. Takže je to je len dôležité mať možnosť identifikovať páchateľa a v rámci princípu subsidiarity súhlasím, že nemôžeme navrhnúť plnú harmonizáciu pokút. Máme všeobecné pravidlo, že mm, pokuty musia byť odradzajúce, primerané a prepašte, neviem, čo bolo to tretie slovo, ako sa to bežne popisuje. Ale myslím si, že by sme nemali sa uberať smerom plnej harmonizácie pokút naprieč Európskou úniou. Ďakujem. Ďakujem, pán Škripek. Neviem, či sa chcete ešte vyjadriť. Nie. Takže lehota na zasielanie pozmeňujúcich návrhov je 26. februára o 12. na obed a týka sa to prepracovaného návrhu v zmysle e, pravidla 104 nášho rokovacieho poriadku. A tam sa hovorí, že je povinné taktiež dodať odôvodnenie, pokiaľ sa pozmeňujúce návrh týka kodifikovanej bielej časti návrhu. Len tie pozmenujúce návrhy, ktoré sa vzťahujú k internej logike textu, alebo pozmeňujúce návrhy, ktoré sú neoddeliteľne súvisiace s inými pozmeňujúcimi návrhmi, tie budú prijaté. A bude sa to prekladať, takže to podstatne nemôže byť dlhšie než 500 znakov. Tak tým sa dostávame na koniec tohto bodu. Neviem, či Jozef Weidenholzer sa chce ešte prihlásiť o slovo. Môžete prísť sem hore, ďakujem. Dobre pokračujeme našim programom. A ďalej stav, súčasný stav šengenského informačného systému, ďalšia téma, o tom dám slovo pánu Koeliovi. Ďakujem. Ako viete, 6. novembra sme schválili v tomto výbore stanovisko Európskeho parlamentu ohľadom reformy šengenského informačného systému. A ja sa budem teraz sústredovať na eh, dva z tých troch spisov, hranice a policajná spolupráca. Náš prvý trialog začal okamžite už za estonského predsedníctva 16. novembra. A ja by som chcela využiť túto príležitosť, aby som poďakovala estonskému predsedníctvu za skvelú prácu a spoluprácu v tejto oblasti. A taktiež od tej doby prebehli už desiatky trialógov na technickej a politickej úrovni a od 1. januára pokračujeme pod bulharským predsedníctvom. Práca, ktorá bola zatiaľ odvedená, je dobrá. Pokryli sme všetky ustanovenia, ktoré sú spoločné v týchto dvoch návrhoch a očakávame, že tretie kolo diskusie ohľadom návrhu, týka, týkajúceho sa hraníc ukončíme podľa očakávania budúci e, týždeň a máme tam ešte 60 článkov. Je to e, veľký kus práce, ktorý nás čaká. Musíme sa ešte, alebo pokiaľ sa chceme ešte za bulharského predsedníctva dohodnúť na texte a ja dúfam, že Rada a komisia zdieľajú rovnaké cieľe, ako má parlament, keď vykonáme túto reformu, všetci inštitucionálni aktéry musia byť otvorení zmene v porovnaní so statusom quo, vrátane toho, že sa musia zobrať do úvahy názory tohto parlamentu. Takže chcem povedať, že ja nebudem ustupovať z našich stanovísk, len preto, aby sme sa dohodli uh, skôr. A ja som si istý, že komisia bude čestným sprostredkovateľom v tomto procese a že bulharské predsedníctvo bude rovnako otvorené kompromisom, ako je náš parlament. Ďakujem, pán eh, Lenáš. Ďakujem. Len by som niečo dodal k tomu, čo povedal Carlos. Tiež vítame tento spis ohľadom varovaní v súvislosti s návratmi už sa nám podarilo dosiahnuť e, dobre spoločné stanovisko pri hlasovaní v Libe, ako tom už povedal, hovoril Carlos. Aby som to zhrnul, tento špecifický návrh schvaluje a rozširuje využívanie šengenského informačného systému tak, aby bolo povinné pre členské štáty vkladať varovania do systému v súvislosti s osobami, ktor, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o návrate. Takže tu máme tri e, kategórie takýchto osôb v systéme. My vítame tento návrh, že by sa zahrnuli tieto varovania, aby sa potom vždy overoval dátum e, odjazdu e, týchto osôb, ktoré nezískali štatút utečenca alebo e, nemonárnu na medzinárodnú ochranu. A Stanovisko parlamentu je také, že pokiaľ sa do systému vloží informácia o, alebo takéto varovanie, tak toto nemení e, práva utečenca. Ide tu len o to, že sa musí rešpektovať e, princíp e, nenavracania, prípade napríklad aj maloletých alebo utečencov. Prebehli už tri politické trialógy. Postupuje sa trochu pomalšie, než by sa, ma, sa nám páčilo. No a niektoré tie veci sú ešte stále nedoriešené, napríklad čo sa týka záruk pre osoby, ktorých sa týka rozhodnutie o návrate. My si myslíme, že úrady členských štátov musia sa dozvedieť o tom, pokiaľ rozhodnutie bolo pozastavené alebo zrušené, alebo či ho e, žiadateľ napadol alebo sa odvolal. No a my v rámci trialógov riešime teda aj túto otázku. Stanovisko parlamentu taktiež dôrazňuje to, že je treba, aby identifikácia bola čo najpresnejšia, je treba využívať odlažky prstov, taktiež snímky tváre. A taktiež bolo v trialógu povedané, že niekedy toto nie je možné, lebo tí údaje napríklad nie sú k dispozícii, keď e, rozhodnutie o návrate sa urobí v neprítomnosti príslušnej e, osoby. No a my samozrejme musíme sa snažiť predovšetkým pretlačiť to naše ustanovenie o čo najpresnejšej identifikácii. Ďalšia otázka, o ktorej hovoríme na technickej úrovni, využívanie štatistík, články 6 a 11, využívanie otlačkov prstov, ehm, miest, alebo por, miesto, e, využív, miesto daktyloskopických snímkov, vrátanie snímku dlane, No a taktiež rada rozšírila návrh komisie. Snažíme sa nájsť spoločné stanovisko. A ďalej tu otázka využívania údajov v súvislosti s návratmi. Tu dúfame, že sa nám podarí čoskoro zaznamenať pokrok. Aby som to zhrnul, myslím, že sa uberáme správnym smerom. Chcel by som poďakovať tým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu tímového ducha. Ďakujem sekretariátu, Katrín a ďalším poradcom. Je to skutočne veľa práce, ale verím, že sa nakoniec dopracujeme k dobrému výsledku. Ďakujem. A teraz ste Sovia, pán Jussi Hala, aha, v mene eh, Miriam Dali a potom bude hovoriť Birgit Cipel. Ďakujem, pán predseda. SIS je zásadným systémom údajov, e, ktorý nám kompenzuje e, to, že nemáme na vnútorných hraniciach kontroly. Tento systém by mal lepšie reagovať na súčasné hrozby a výzvy. Jedným z našich hlavných cieľov by malo byť zlepšiť celkovú architektúru SIS, tak aby sme posilnili jeho spolahlivosť a neprerušenú dostupnosť. Sme otvorení akýmkoľvek riešeniam, ktoré by toto umožnili. Zatiaľ, čo teda kroky na národnej úrovni boli dobrovoľné. V EKR berieme veľmi vážne interné hrozby a terorizmus a preto vítame tento návrh, že by bolo povinné poskytovať varovania o teroristoch a nie na základe testu primeranosti. Bohužiaľ má parlament trochu liberálnejšie stanovisko, čo týka bezpečnosti našich občanov. No a podobne, čo sa týka vydávania varovaní ohľadom vstupu a výstupu. Toto by malo samozrejme slúžiť potrebám členských štátov. Nemalo by tam byť nejaké presné načasovanie podľa toho, či existuje nejaký rozsudok, aby sme odradili nelegálnych migrantov prichádzať na naše hranice, tak je treba uplatňovať vo všeobecnosti e, toto rozhodnutie o varovaní, o hrozbe. Potrebujeme mať príslušné pravidlá aj pre ľudí, ktorí pri naše hranice tvrdia, že nemajú žiadne dokumenty flexibilné údaje pre biometrické údaje, e, aby sme lepšie identifikovali pri vstupe. Toto je zásadné. Čo sa týka biometrických údajov, tam by EÚ nemala byť príliš pomalá, mala by prispôsobiť novej situácii aj e, svoje nástroje. Čo sa týka údajov a ich kategórií, ktoré sa vzťahuje k jednotlivým varovaniam, tak nad tým je treba sa riadne zamyslieť, pretože príliš veľa informácií by prispievalo k administratívnej e, záťaži. Prístup k SIS by mal byť dostatočne široký, aby to slúžilo legitímnym cieľom vrátane e, kontrol zo strany azylových orgánov. Čo sa týka návrhu o návratoch, aby určité e, varovania o návrate boli e, dočasne nepristupné, tak na tým je treba sa zamyslieť. Je to tech, vôbec technicky možné? Určite pre koncových používateľov by to bolo komplikované. A návrh nevkladať e, varovanie ohľadom rozhodnutia o návrate, proti tomu, sa bo, proti tomu padlo odvolanie. Toto by podkopalo zmysel celého nariadenia. Otázka je, či to rozhodnutie je uplatniteľné alebo nie. EKR podporuje využívanie biometrických údajov na spolahlivú identifikáciu osôb a podporujeme využívanie otlačkov prstov v kontekste e, návratov. E, čo sa týka e, prenosu údajov do tretich krajín v súvislosti s návratom, toto je predpoklad pre presvedčivú a účinnú návratovú politiku. Prílišné podmienky pre prenos údajov, tie by nemali byť, pokiaľ je jediným cieľom nariadenia to, aby návraty boli čo najúčinnejšie. Čo sa týka politických bodov, ktorý sa v trialógu diskutuje, IKR podporuje väčšinu z súčasných kompromisov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Birgit Cipel. Ďakujem veľmi pekne. Na nešťastie moja kolegyňa Dali tu nemôže byť, takže ja prečítam jej záznamy. Ďakujem ponajprv obidvom spravodajcom a ich týmom za obsiahlu prácu a dobrú spoluprácu za posledný mesiac. Naša skupina podporuje rokovania, tak ako prebiehajú doteraz. Ide o to, aby sme našli kompromis medzi občianskými slobodami a bezpečnosťou. Je však dôležité, aby parlament sa pridržiaval svojich požiadaviek, pokiaľ ide o tie problematické záležitosti, aby som sa zamerala na dva aspekty. Návraty. E, pre našu skupinu nie je priateľné, aby sme do systému SIS zaznamenávali tieto záznamy o osobách, ktorí sú ešte v priebehu svojho konania, ktorí nevyužili všetky dostupné prostriedky. Takže ak sú oni v tomto procese, mali by možnosť možnosť všetky tieto nástroje využiť. A tak ako na, navrhuje spravodajca za stavenie tohto záznamu, ani toto nie je dobrý postup pre nás. Takže mm, my trváme teda na tom, aby sa dodržiavali pravidla dotknutej osoby a toto budeme určite podporovať. A potom, pokiaľ ide o tie druhé dva materiály, Rokovania prebiehali dobre, hoci máme závažnú krízu, pokiaľ ide o hodnotenie toho, čie údaje by sa do systému mali zadať. Tu sa navrhuje e, rok až viac a tento prah je nižší ako ten, ktorý máme v európskom zatýkacom e, príkaze, ako aj v závažných trestných činoch a v návrhoch na interoperabilitu, kde sa navrhujú 3 roky. Moja skupina sa vždy prihovárala za to, aby to boli vždy 3 roky, ale výbor sa dopracoval k záveru v súlade s návrhom komisie a teda my to musíme rešpektovať, avšak musím jasne povedať pánovi Kuelovi a rade, že súčasný návrh, ktorý je predložený zo strany rady, e, vyzýva členské štáty, aby podpísali biankošep a toto nie je možné. Toto umožňuje akumuláciu údajov o drobných člestných činoch, napríklad o priestupkoch, ktoré by nemali byť v databáze, ktoré e, e, táto databáza má slúžiť len pre závažné trestné činy, organizovaný trestný čin a terorizmus. A preto by som chcela požiadať tento výbor, aby ste toto v budúcich rokovaniach trialógu zvážili. Ďakujem pekne, Birgit. Dobre, takže ak už nikto nechce sa prihlásiť, pán spravodajca, pán Koelu, chcete odpovedať? Ja len k, tomu, k tým posledným pripomienkam. Podľa nás Myslím si, že sa budeme pridržať našeho stanoviska parlamentu, ale na druhej strane musíme e, zhodnotiť, čo chceme chrániť. Pokiaľ ide o zavádzanie týchto záznamov, je to tak v skutočnosti, že tieto situácie sú veľmi rôzne v jednotlivých členských štátoch a podľa nás by sme tu potrebovali aspoň určitú harmonizáciu, pretože inak Členské štáty pristupujú k týmto záznamom veľmi rôznym spôsobom. Samozrejme poznáme status quo a to teraz spadá do vnútroštátnej kompetencie, čiže akékoľvek kroky, ktoré my môžeme podniknúť za účelom dosiahnutia určitej harmonizácie by boli uvítania hodné. A my ako politická skupina toto môžeme len hodnotiť, či tento mm, progres je dostatočný. Áno, Áno, musíme, mne jasné, dosiahnuť kompromis s radom, ale dúfam, že sa nám podarí primeť eh, radu k tomu, aby trošku ustúpili z, z určitých pozícií, aby sme sa dopracovali ku kompromisu. Ale pravdepodobne posledné riešenie nebude také silné, ako sme my od začiatku e, požadovali a nebude to také jednoduché, ako si to zase predstavovala rada. Takže uvidíme, e, k čomu sa dopracujeme v rámci týchto rokovaní a aký kompromis sa nám podarí uzatvoriť. Ďakujem pekne, Carlos. Dobre, takže končíme aj tento bod a teraz by som vás chcel prizvať, aby ste sa zúčastnili rokovania spoločného výboru s výborom FEM a teda sa musíme presunúť do miestnosti 3E2. Veľmi pekne ďakujem.